o 12. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je správa pána Filipa Žuvina o vplyve reklamy na správanie sa spotrebiteľov. Viete, že postup v tejto rozprave je taký, že po vystúpení spravodajcu prejdeme k spontánnej rozprave Catch the Eye a určite pochopíte, že teda e, budem trošku štedrejší a namiesto jednej minúty vám dám 1,5 minúty, ale po 1,5 minúte budem naozaj prísny, tak ako vždy a preruším vás tak, ako tomu bežne býva e, v spontanej rozprave. A teraz už odovzdávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, prečo e, má vzniknúť správa o reklame? Pretože reklama je možno to najlepšie, ale zároveň to najhoršie. Je to veľmi zlá vec, keď je reklama intruzívna, keď podvádza, keď e, klame, keď e, nedáva spotrebiteľovi to, čo chce, teda informácie. Reklama môže byť dobrá, pretože reklama je vynikajúcim nástrojom, hospodárskym nástrojom. Reklama, ako niektorí hovoria, je akýmsi e, palivom e, hospodárstva, dáva spotrebiteľovi možnosť porovnania a stimuluje konkurenciu. Reklama nie je nič nové a preto a, a prečo teda chceme vypracovať nový text, keď jeden už existuje? Z viacerých dôvodov. A preto, lebo reklama dnes je iná ako v minulosti. Nedávno som čítal americkú správu, ale v Európe je to podobné. 29. novembra za jeden deň e, bol obrat internetového obchodu viac ako 1 miliarda dolárov. Čiže na internete existuje aj reklama a to je vlastne odôvodnenie tejto správy. Text, e, texty, ktoré dnes regulujú reklamu, už zaostávajú za vecami, ktoré sa objavili v posledných rokoch. Reklama je čoraz viac dotieravá, e, zasahuje do súkromnej sféry. Reklama e, má nové prvky, ktoré nie sú riešené v zákonoch. Reklama môže byť skrytá, možno, že nevystupuje pod menom reklama. Je ten známy príklad napríklad na Facebooku, ktorý je sociálnou sieťou. Máme tu nový reklamný nástroj, ktorý nie je upravený legislatívou. Sú tu skupiny ľudí na Facebooku, ktoré mm, kritizujú nejaký produkt alebo nejaké črty produktu. Môžu za niekoľko týždňov alebo dní zničiť nejakú obchodnú známku, napríklad nejakú značku Čiže dnešná reklama sa vôbec nepodobá na reklamu minulosti, pretože reklama používa nástroje, ktoré kedysi neexistujú. Napríklad e, číta vaše e-maily alebo e, a potom to využíva za reklamnými účelmi. Čiže, kolegyne, kolegovia, musíme sa zamyslieť nad e, rešpektovaním súkromného života, takisto nad ochranou zraniteľných skupín, pretože medzi nepatria napríklad aj deti. Deti sú takisto terčom reklamy, tzv. behaviorálnej reklamy. Tieto deti nechápu, že reklama, ktorá sa na nich orientuje, nie je e, niečím náhodným, ale niečím, čo je zacielené práve na nich. Nejaký dospelý to môže pochopiť samozrejme, ale dieťa to nechápe. Sú tu nové techniky, nové výzvy, e, aj hospodárske. A e, v skutočnosti ide aj o politickú diskusiu. Keby sme si e, vypočuli nejakých profesionálov z tejto oblasti, tak by povedali, že nechcú, aby niekto zasahoval do sveta reklamy. E, chcú iba, aby spotrebiteľ bol informovaný. Ale v skutočnosti vieme, že tie politiky dôvernosti údajov často nie sú dodržiavané, alebo tie vyhlásenia o dôvernosti údajov v reklame často ani nie sú čítané, často sú veľmi zložité, nepochopiteľné. Čiže reklama musí rešpektovať súkromný e, život. E, spotrebiteľ nesmie byť e, terčom, nesmie padnúť do nejakej pasce. Občan musí byť rešpektovaný ako spotrebiteľ. Pán predsedajúci, to je zatiaľ všetko. Musíme mať na mysli dva ciele Eh, jednak eh, poctivejšiu, eh, čistejšiu reklamu, efektívnejšiu, takú, ktorá rešpektuje súkromie, ale takisto rešpektuje aj občanov ako spotrebiteľov, ktorí by mali byť lepšie informovaní, nemali by byť manipulovaní Čiže toto je cieľ tejto správy. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dúfam, že akceptujete túto správu a zahlasujete za ňu všeobecne v tomto pléne. Živé. Ďakujem pekne, pán Žuven. Máme mnohých kolegov, ktorí sa hlásia o slovo. Už nebudeme príjmať viac žiadosti o slovo, ale odovzdáme priestor, alebo dáme priestor 8 rečníkom. Najprv pani Rojtova. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu o vplyve reklamy na chovanie spotrebiteľov, pretože sa tu nehovorí o hazardných hrách, ale tiež chcem spomenúť, že hazardné hry a stávky e, sú veľmi prístupné mladistvím. Sedem členských štátov síce gambling na internete zakazuje, ale v mnohých štátoch je prístupný a chcem sa zameriať na negatívne dôsledky takýchto hazardných hier. Musíme presadiť zákaz hazardných hier a vplyv reklamy na deti a mládež, pretože je to rovnaký morálny hazard s ich osudom, ako ich vystaviť ich neobmedzenej reklame na alkohol, cigarety alebo iné návykové látky. Okrem toho, reklama na hazard nie je obmedzovaná a, ani, aj mimo internetu alebo herne nie sú obmedzované. A dúfam, že dnešná rozpráva prispie k tomu, aby komisia navrhla zákaz reklamy na hazardné hry s ohľadom na nespochybniteľný verejný záujem. A gratulujem spravodajcovi. Ďakujem. A teraz pani Papadopolu. Ďakujem pekne. Ďakujem Filipovi Žuvanovi za vypracovanie tejto správy o vplyve reklamy na správanie spotrebiteľov. Myslím si, že to zdôrazňuje problém implementácie legislatívy, predovšetkým komerčných obchodných praktík a problémy samoregulácie, predovšetkým čo sa týka reklamy určenej alebo smerovaný k mladým ľuďom. Potom sú tu tiež problémy stereotypov, ktoré vytvára reklama. Ja som bola spravodajkyňou pre e, stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a chcem sa poďakovať spravodajcovi za zahrnutie mnohých z našich návrhov, predovšetkým čo sa týka e, rovnosti medzi mužmi a ženami a snahy zaručiť, že budeme spolupracovať a bojovať proti zavádzajúcej reklame a reklame, ktorá nerešpektuje ľudskú dôstojnosť. Je dôležité, aby reklamu sme tiež vnímali ako niečo pozitívne, e, ale aby rešpektovala aj dôstojnosť. Ďakujem. A teraz pán Engström. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som hovoriť o poslednej odrežke odseku 25, ktorý dúfam budeme môcť vylúčiť. Tu sa hovorí o tom, že keď rôzne vyhľadávače zobrazujú nejaký e, inzerát a je to e, nejaká značka, tak si to bude vyžadovať autorizáciu vlastníka značky. Myslím si, že to ide proti e, princípom obchodu e, a proti klauzulám. To by napríklad znamenalo, že ak niekto chce mať reklamu pri napríklad uh, názve Golf, tak by musel mať autorizáciu od výrobcu Volkswagenu. Je ak by niekto napríklad chcel e, robiť reklamu pri slove silver, tak e, samozrejme potom je možno tisíce vlastníkov značiek, ktoré by museli e, poskytnúť autorizáciu. A toto je vlastne jedna vec, kvôli ktorej sa znepokojujem a dúfam, že toto neschválime. Myslím si, že to by doslova zabilo

Gracias. Ďakujem pekne, pán Paška. A teraz pán e, Šegedy. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi. Myslím si, že je to jedna z najdôležitejších tém, o ktorých teraz hovoríme. Bohužiaľ, je už teraz dosť neskoro. A ako sa hovorí aj v tejto správe, ľudia, teda mladí ľudia a deti sú tí najzraniteľnejší, pretože e, môžu byť manipulovaní. A toto nesúvisí len s agresívnou alebo zlou reklamou, ale so všetkou takou reklamou, kde uh, ide o narúšanie um, súkromia. Všetky reklamy by sme mali zrušiť z vysielania pre deti. A nie je to len televízia a rádio, tie najbežnejšie prostriedky, ale hlavne internet, kde reklama je skutočne agresívna a robí veľké škody. Sú spoločnosti, ktoré nerešpektujú osobné údaje, využívajú alebo zneužívajú tieto údaje a dostávajú sa do súkromnej sféry ľudí. Toto by malo byť zakázané a malo by to byť postihované. Myslím si, že mali by sme podniknúť kroky na úrovni EÚ. Ďakujem pekne. A teraz pani Komi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja úplne Súhlasím s týmto uznesením o vplyve reklamy na správanie sa spotrebiteľov. Reklama je nesmierne dôležitá pre ekonomiku, pre vnútorný trh a pre spotrebiteľov. A myslím si, že je dôležité, aby sme podnikli kroky s cieľom obmedziť negatívny dopad reklám Myslím si, že spravodajca vykonal veľmi dobrú analýzu, pozrel sa na legislatívny aj nelegislatívny rámec, identifikoval nedostatky, ktoré existujú tam, kde existuje nedostatočná harmonizácia, tam musíme konať, musíme sa e, snažiť zbaviť tých nekalých obchodných praktík a hospodárskej súťaže prostredníctvom tých prostriedkov, ktoré už máme a keď

Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi ťažké e, byť konkrétny, špecificky v tomto, predovšetkým, keď chceme hodnotiť vplyv reklamy na správanie spotrebiteľov. E, vždy máme rôzne štúdie, ktoré prinášajú rôzne výsledky a e, súkromné spoločnosti venujú mil, doslova milióny eur na reklamu, ale tiež je tu vlastne problém zhodnotiť to, aký je ten skutočný vplyv, pretože ľudia hovoria, e, že možno by bolo, e, mohli by sme vyriešiť problém alkoholizmu, keby sme zakázali e, reklamu, ale tiež vidíme napríklad, že sa zvyšuje používanie drog a liekov a nielen preto, že je tu väčšia reklama, ale preto, že, sa, že sú dostupné tieto veci. Preto si myslím, že potrebujeme naozaj zhodnotiť bez nejakých vedľajších úmyslov, čo je prospešné a čo nie. A až potom môžeme náležite pristúpiť k regulácii. Bez toho budeme neustále mať len rôzne výsledky, rôzne štúdie, ehm, také, aké sú vlastne, aké si tí, tí ľudia, ktorí podnikajú tieto štúdie, želajú. Ďakujem pekne a ukončíme túto rozpravu vystúpením pána komisára Johannesa Hána, ktorý zareaguje na rôzne vystúpenia a ktorý tiež odpovie na otázky alebo vystúpenie spravodajcu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za túto kvalitnú správu. Tam sa analizujú viaceré kľúčové aspekty e, v rámci nového, nového správania e, spotrebiteľov, pokiaľ ide o reklamu, aj v súvislosti s internetom a novými technológiami. In, e, komisia konzultovala ten existujúci rámec, pokiaľ ide o ochranu údajov za roky 2009-2010, ukazuje sa, že súčasná legislatíva v oblasti ochrany súkromných údajov stále je v EÚ platná a funguje dobre, ale potrebujeme lepší konzistentný prístup, pokiaľ ide o lepšiu ochranu osobných údajov v EÚ aj mimo. Čiže 4. novembra komisia prijala oznámenie o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v EÚ reklama na internete má mnohé výhody pre európskych občanov, najmä tým, že im umožňuje e, získať e, bezplatný e, prístup k službám. A mnohé z tých cielených techník reklamy častokrát neobsahujú žiadne sledovanie informácií, takže nie sú z tohto hľadiska problematické. Pani Krus požiadala priemysel, aby išiel cestou samoregulácie, pokiaľ ide o reklamu na internete, ktorý by vychádzal z právneho rámca EÚ a z princípov efektívnej, e, efektívnosti, transparentnosti a e, rozumného e, poskytovania súhlasu zo strany spotrebiteľov, takisto aj dobrého vymáhania. Komisia bude monitorovať snahu teda tohto sektoru a podľa tejto aktivity sa rozhodne, či je potrebná silnejšia regulácia. Pokiaľ ide o E, e-maily a o, o vlastne súkromnosť a súkromný charakter, dôverný charakter elektronickej komunikácie. My sme vyjasnili e, pravidla, pokiaľ ide o súkromie v EÚ a dali sme aj jasnú povinnosť členským štátom, aby prijali jasné osrešujúce sankcie v tejto oblasti, aby zabezpečili, že príslušné orgány majú nielen e, právomoci vykonávať tieto sankcie, ale že majú k tomu aj potrebné zdroje členské štáty do Ehm, maja 2011 majú tieto ustanovenia ehm, pretransponovať do národného práva. Pokiaľ ide o tú smernicu o nekalých obchodných e, postupoch, hm, tam komisia uznáva, že sú tu isté rozdiely, pokiaľ ide o transpozíciu tejto horizontálnej smernice e, v jednotlivých členských štátoch. Myslíme si, že tieto rozdiely z niektorých, pričom niektoré z nich e, my riešime v spolupráci s členskými štátmi e, nie sú až také problematické, až v zásade tá harmonizácia e, požadovaná bola aj dosiahnutá. E, nechávame isté mantinely aj členským štátom, isté voľno, ale je veľmi e, zároveň dôležité povedať, že e, tento prístup tejto smernice strany komisie je dôležitý, pokiaľ ide o snahu komisie zabezpečiť, že existujúci rámec funguje dobre, teda že jednotlivé pravidlá sú rovnako interpretované aj uplatňované v jednotlivých členských štátoch. My naďalej budeme pracovať na usmerneniach k tomuto dokumentu, budeme aktualizovať ten dokument, aby sme zohľadnili aj e, prebiehajúci vývoj. Takisto pripravujeme legálnu databázovú legislatívu e, a e, prácu e, Európskeho súdu, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto smernice v členských štátoch. Čo sa ďalej týka pripomienok, ktoré sú na rôznych blogoch, na sociálnych sieťach, treba povedať, že vždy, keď spotrebiteľ koná v mene nejakého obchodníka, alebo je nejakým spôsobom financovaný obchodníkom, aby nejakým spôsobom reprezentoval niečo bez toho, aby to bolo jasne povedané, tak e, toto e, je súčasť takýchto nekalých obchodných aktivít, to vlastne tzv. skrytá reklama takéto e, formy názorov sa teda nepovažujú za bežnú reklamu a my si nemyslíme, že e, treba uplatňovať e, istú prísnu výsledku, pretože ide vlastne o e, otázky slobody prejavu. Musíme teda všetky tieto veci zohľadniť, keď sa budú konkrétne praktiky posudzovať. V roku 2011 bude vlastne opäť revízia smernice o týchto nekalých e, obchodných praktikách a tam sa budeme venovať práve aj e, mladým ľuďom, deťom a ako to e, má všetko dopad na nich. Ďakujem pekne, pán komisár. Tým pádom uzatvárame rozprávu k tomuto bodu. Hlasovanie bude zajtra o 12.30. Ďalší bod na programe.